Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013. A pozývam pána spravodajcu, pána Panzeriho, aby sa na 4 minúty ujal slova. Nech sa páči, pán Panzeri. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Správa o ľudských právach v Európskom parlamente je dôležitým nástrojom hodnotenia politík Európskej únie. Chcem zdôrazniť prácu, e, ktorú urobila vysoká predstaviteľka. Touto správou sme zvolili tematický a nie geografický prístup. Myslím si, že je to veľmi užitočné, pretože sa tu identifikujú hlavné línie, ktorými by sa mal riadiť Európsky parlament, komisia aj politiky. V roku 1872 vo Viedni sa objavila sa objavil poprvýkrát boj za právo. A potom to bolo zverejnené aj v mojej krajine v rámci boja proti fašizmu. A teraz by sme mali hovoriť skôr o boji za práva, ktoré vyplývajú z boja a z protestu. Jednoducho slovami Anny Harent, ide tu o právo mať právo. Opakujem túto vetu, právo mať práva, alebo právo jednotlivca byť súčasťou ľudstva, to by malo byť zaručené samotným ľudstvom. Je jasné, že konštrukcia práv je záväzná a vyžaduje politiku celého ľudstva. Na rozdiel od politiky znechutenia, o ktorej tu niekto hovoril v súvislosti s diskrimináciou homosexuálov, bohužiaľ, nachádzame tu často práve tento aspekt odmietania druhého, dnes sú ľudské práva často považované za luxus nezlučiteľný s hospodárskou krízou, poklesom zdrojov a požiadavkami na vnútornú bezpečnosť niektorých krajín v našom blízkom okolí. A ja si kladiem otázku, že vo chvíli, keď je e, prísľub práv odstránený a neplní sa, tak e, čím môžeme ručiť, keď obmedzíme práva týkajúce sa práce, zdravia, občianské práva. Má to dopad na demokraciu, takže to nie sú práva, ktoré by boli nejakým spôsobom neuspokojiteľné. Sú to e, práva, ktoré sú zlučiteľné, čiže úvaha o právach nás e, privádza ku kultúrnej diskusii, ktorá presahuje rámec e, celej tejto problematiky. Máme tu dôležité veci hospodárska politika, geopolitická kríza. To poukázalo na hlbší konflikt, ktorý sa týka nášho pohľadu na vývoj spoločnosti a na globálny vývoj spoločnosti. Táto správa chce vyslať jasný signál. Práva nenarušujú demokraciu, ale nás vyzývajú k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako uplatňovať politickú vôľu. Práve v tejto zložitej dobe by e, mali byť kritériá, založené na povinnosti tieto práva uplatňovať. Nejde tu o to, že by sme mali príliš veľa práv, ale tieto práva sú potláčané často, lebo tu máme chudobu, diskrimináciu, násilie páchané na ženách a to všetko potláča ľudskú dôstojnosť. Myslím si, že úlohou Európy je túto výzvu naplniť, dokázať konzistentný postoj, aby sme túto vízu v oblasti ľudských práv vyhrali vo všetkých frontoch. Ďakujem. The floor, eh, eh, Ďakujem. Pán predseda, na úvod by som chcela poďakovať spravodajcovi a všetkým tým, ktorí spolu s ním pracovali na tejto skvelej a veľmi užitočnej správe. Pre moju prácu v oblasti ľudských práv na úvod by som chcela povedať, že súhlasíme nielen s analýzou, ale aj s výzvou. Našou úlohou je dostať do te, túto výzvu splniť a zároveň urobiť kroky vpred v situácii, keď ľudské práva sú buď potláčané alebo spochybňované. A teraz budem pokračovať po anglicky. Je mi veľkou cťou, že sa môžem zúčastňovať tejto diskusie eh, o výročnej správe o ľudských právach svete. Ako ste správne pripomenuli, Charta základných práv hovorí o tom, že musíme eh, dôstojnosť jednotlivca eh, mať v centre všetkých našich aktivít Eh, ľudské práva zostávajú mm, hlavnou prioritou našej eh, zahraničnej činnosti. Nehovoríme jednou z priorit, ale hlavnou prioritou. Musí to byť solidný základ, na ktorom stoja všetky naše vzťahy s tretimi krajinami. V tomto parlamente E, sa rešpektuje tento záväzok. Parlament stále propaguje ľudské právo vo svojej každodennej politickej práci, konkrétnymi krokmi, navštevuje krajiny, kde sú tieto práva ohrozené. Vaše rozpravy o nalievých otázkach a symbolická e, hodnota Sacharovej ceny sú kľúčovými prvkami parlamentnej demokracie a potrebujeme ich ako základné prvky našej celkovej európskej politiky v oblasti demokracie a ľudských práv. Ľudské práva vo svete ostávajú výzvou, ale zdieľam názor, že sme sa posunuli vpred v mnohých dôležitých oblastiach, najmä od prijatia správy, teda balíka z roku 2012 o ľudských právach a od nášho prvého akčného plánu o ľudských právach na obdobie e, 2012 mm, až 15. Máme tu niekoľko dôležitých cieľov. Všetci európsky aktéry sa podielali a, zavia- a, a e, angažovali za ľudské práva a je to teda proces, ktorý všetci zdieľame. Máme nástroje, e, aby sme mohli začať e, uplatňovať ľudské práva vo všetkých našich zahraničných politikách. Ohlásili sme našu e, zodpovednosť tejto oblasti a presadzujeme to aj prostredcom dialogov, do ktorých sa zapájame so strategickými partnermi za posledné roky. Vaša podpora pri implementovaní tohto akčného plánu bola kľúčová. Myslím, že teraz je na čase posunúť sa vpred, najmä štrukturovať našu spoločnú prácu na základe dobre definovaného súboru priorít Eh, odkedy som sa chopila svojich povinností, eh, angažovala som sa v agende ľudských práv, začala som definíciou nového akčného plánu a chcela, aby tento akčný plán vychádzal nielen zo zoznamu a eh, aktivít, ale aj z politických priorít. V tomto rámci myslím si, že jednou z našich priorít by mala byť podpora demokratizácie okolo nás. Uh, naše diplomatické úsilie a vaša parlamentná práca by mali ísť ruka v ruke vo e, vzájomne sa podporujúcom e, postupe. Naozaj si vážim vaše úsilie a chcem e, pravidelne predstupovať pre tento parlament v rôznych formátoch, na ktorých sme sa dohodli. Je dôležité zapojiť aj organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú kľúčovým partnerom pri konzultovaní e, vývoja politiky v oblasti ľudských práv, konzultácie s občianskou spoločnosťou e, pred týmito dialogmi a po týchto dialog, o, o dialogoch, o dôležitých e, politických krokoch. To sa stalo už systematickou praxou. E, naše každoročné fórum, ktoré v decembri minulého roku e, malo viac než 200 účastníkov z občianskej spoločnosti z celého sveta, bolo kľúčovou príležitosťou na diskusiu a revíziu európskych politík v oblasti slobody prejavu. Som nadšená, keď vidím, že zdieľate e, tú zdieľate e, názory na veľmi hodnotú prácu kolegu Stavrosa Lamrinitisa, ktorý je e, vlastne e, náš predstaviteľ pre ľudské práva a propaguje naše názory na ľudské práva po celom svete. Vďaka poslednej spolupráce regionálnym mechanizmom sa šíri univerzálnosť ľudských práv. A teda s veľkým potešením môžem tu oficiálne oznámiť dnes, že som sa rozhodla predložiť jeho mandát a rada toto rozhodnutie schválila. Vrátim sa k našej spoločnej práci, stanovovania si priorit pre e, aktivity oblasti ľudských práv, niekoľko zásadných pripomienok. Vo všeobecnosti chcem povedať, že plne zdieľam váš prístup. Je najvyšší čas, aby sme naše úsilie e, nasmerovali na zlepšenie internej a externej koherentnosti EÚ. Ak chceme posilniť dôveryhodnosť únie ako globálneho hráča, všetci musíme vážne za zohľadňovať ľudské práva v našej politike aj mimo našich hraníc, no rovnako aj e, naše úsilie v zahraničí musí byť doplňané prácou, ktorú robí podpredseda komisie Timmermans, aby zabezpečil dodržiavanie, e, všetkých, teda dodržiavanie charty základných práv vo všetkých európskych politikách. Musíme byť konzistentní v oblasti ľudských práv e, navonok aj vo vnútri našich hraníc a v prvom rade teda vo vnútri našich hraníc, aby sme boli skutočne dôveryhodní, keď konáme navonok. Čo sa týka priorít, keď som čítala túto správu, spoznala sa o mnohé témy, ktoré by som aj ja chcela mať ako priorit vidné v, noknom, v novom akčnom pláne. Niekoľko príkladov. E, je tu potreba zvýšiť internú a externú koherentnosť našich politík, čiže v prvom rade by som chcela ohlásiť našu podporu pre občianskú spoločnosť, politickú, technickú, finančnú podporu. E, chceme zdvojnásobiť úsilie v boji e, proti zužujúcemu sa priestoru pre občianskú spoločnosť v mnohých krajinách. Po druhé, e, chceme odsúdiť masívne porušovanie ľudských práv, zneužívanie ľudských práv, ku ktorým dochádza v zónach konfliktov okolo nás. Musíme zlepšiť našu schopnosť predchádzať takýmto porušeniam a zvýšiť efektívnosť medzinárodných mechanizmov na e, teda odstranenie bezstresnosti. Po tretie, propagácia ľudských práv nie je nejakou abstraktnou e, snahou. Máme konkrétne nástroje, ktoré môžeme použiť na úrovni Európskej únie, no musíme zlepšiť aj ich efektívnosť. A chcem povedať niekoľko slov aj k tomuto. E, ja do a dialogu o ľudských právach e, sa chcem angažovať, aby to nebola len nejaká izolovaná príležitosť hovoriť o ľudských právach. Myslím si, že by to skôr malo e, vlastne vplynúť do všetkých našich bilaterálnych kontaktov a do práce, ktorú robí aj e, Stavros. A, e, a myslím si, že to je dôkazom angažovanosti všetkých našich e, partnerov. Po štvrté, chcem posilniť e, propagáciu práv dieťaťa, osôb LGBTI, žien, ale takisto slobodu prejavu, slobodu na vierovýznania, a e, chceme tu mať aj e, usmernenia na zvyšovanie povedomia o ľudských právach e, v prvom rade pre pracovníkov EÚ, ale pre, aj pre diplomatov členských štátov. V tomto kontexte vítam úsilie, ktoré chcete vynaložiť, aby ste zabezpečili, že vaše delegácie, ktoré majú veľmi úzke kontakty s mnohými krajinami na svete, sa tiež viac zameriavali na propagáciu týchto práv. Myslím si, že v tejto súvislosti môžeme svoje úsilie koordinovať. Po piaté, v kontexte propagácie viditeľnosti a univerzálnosti ľudských práv budeme naďalej propagovať a brániť ekonomické, sociálne, kultúrne práva a to v neposlednom rade prostrednícom našej e, cieľenej rozvojovej pomoci. Myslím si, že Európska únia môže sa stať lídrom v tejto oblasti pri implementovaní usmernenia hlavného princípu OSN pre ľudské práva, tak ako to odporučil pán Howitt v jeho parlamentnej správe o e, spoločenskej zodpovednosti firiem. Čo sa týka náboženských menšín, je to e, veľká výzva pre nás všetkých a ja som sa už začala angažovať spolu s partnermi v boji proti nás násiliu eh, páchanému v mene náboženstva. Treba odstraniť tie korné príčiny, či už sú sociálne, ekonomické alebo politické. A samozrejme je tu radikalizácia v našej spoločnosti a na Blízkom východe, ale aj na iných miestach na svete, napríklad v Pakistane, v Afganistane a chcem zdôrazniť, že je to aj v našich spoločnostiach. A opäť tu musíme viac popracovať na tej internej a externej dimenzii našich politík. Som presvedčená, že propagácia slobody vierovýznania, slobody e, prejavu musia byť kľúčovými prvkami v boji proti terorizmu a musia byť viditeľnou súčasťou tohto boja. Nemôžeme mať bezpečnosť, stabilitu bez ľudských práv. A myslím si, že si musíme pripomenúť, pripomenúť aj našim partnerom toto každý deň. Za posledné mesiace sme odsúdili veľmi jasným spôsobom masívne zneužívanie ľudských práv, ku ktorému e, pristupuje Daesh a eh, aliancie týchto teroristov. Takže Európska únia a jej členské štáty sú priekopníkmi v medzinárodnej reakcii na humanitárnu krízu v Sýrii a sme veľmi intenzívne angažovaní aj v Iraku. Eh, humanitárna politika EÚ tohto roku sa bude zameriavať na pomoc pre ťažko dostupné oblasti, kde sú eh, zraniteľné skupiny, Sýrii, napríklad v oblastiach, kde e, znižené násilie chceme mať cieľené programy pre menšiny, aby sme zabezpečili bezpečnosť všetkých etnických a náboženských komunít, aby sme umožnili inkluzívnu e, tranzíciu a aby sme zabezpečili opätovnú integráciu týchto zraniteľných skupín do spoločnosti. Podporujeme tiež úsilie aktérov, ktorí konajú v teréne, aby sme zabezpečili, že, nebude, e, že sa zdokumentujú e, porušenia ľudských práv a, a budú v budúcnosti brané na zodpovednosť. Som veľmi vďačná za mnohé hodnotné návrhy a odporúčania, ktoré som vo vašej správe našla a počítam s vašou podporou, aby sme našli spoločný spôsob, ako ich implementovať. Teším sa na našu rozpravu, kde si snáď vypočujem ešte viac návrhov a námetov k tejto súvislosti. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem pekne a teraz po, po, poprosím pani Hautala, aby sa ujala slova. Jedna minúta v mene DEVE. Ďakujem, pán predsedajúci. Je to vždy dôležitý deň, keď diskutujeme o tejto e, výročnej správe v parlamente a v mene e, môjho výboru môžem povedať, že pán Panceri plne e, zakomponoval všetky prvky do našej reakcie na výročnú správu a som presvedčená, že aj vysoká predstaviteľka vidí, že rozvojová politika je integrálnou súčasťou našich zahraničných vzťahov a som veľmi hrdá na eh, menovanie špeciálneho pres- eh, zvláštneho predstaviteľa Stavrosa Lambrinidisa. Myslím si, že to bolo veľmi šťastné rozhodnutie vašho, vaše predchodkyne a vidíme teraz už aj výsledky. Takže blahoželám k práci, ktorú odvádzate. Myslím si, že pán Panceri vypracoval správu, ktorá naozaj ukazuje, že eh, mnohé dôležité otázky ľudských práv súvisia s rozvojou pomocou a politikou a som presvedčená, že Pani vysoká predstaviteľka, vy ako podpredsednička Európskej komisie e, máte dobrú spoluprácu aj s DEFCO, teda generálnym riaditeľstvom pre e, rozvoj. Toto sa nám zdá byť e, také prirodzené, tie ľudské práva v rozvoji, že to sa už ani v, spo, e, v správe nespomína, ale som presvedčená, že to, práva bude zapo- e, práca, že to bude zapojené a že to veľmi dobre bude zodpovedať tomu, čo parlament e,

Începem acum să dăm cuvântul reprezentantului. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo. Dostanú slovo zástupcov jednotlivých politických skupín a chcel by som vás požiadať, aby ste dodržiavali vyčlenený čas. Nech sa páči, pán Preda, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať eh, pánovi spravodajcovi, pánovi Pancerimu, Celé mesiace sme rokovali a zamýšľali sa naprieč všetkými politickými skupinami na touto problematikou. A z môjho uhla pohľadu by som chcel povedať, že som rád, že môžeme povedať, že ten text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je veľmi vhodný, pokiaľ ide o reflekciu toho, čo požaduje EPP, pokiaľ ide o podporu demokracie a ľudských práv. Chcel by som sa sústrediť predovšetkým na tieto dve hodnoty. Demokraciu a ľudské práva. To sú síce dve odlišné veci, ale pre nás sú úzko spojené a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v kontexte s touto správou poukázali na túto skutočnosť. Myslím si, že sa do tejto správe aj veľmi dobre podarilo. Myslím si, že môžeme demokraciu ako aj ľudské práva vnímať iba v tomto kontexte. A to uvádzam práve po, tých, po tej e, burlivej rozprave, ktorá sa e, zo strany niektorých kolegov takto e, preukázala. Niekto tu z kolegov povedal, že Nemecko z demokratického hľadiska vyzerá lepšie ako Európska únia, tak by som bol rád počul argumenty, prečo e, porovnávame e, v tejto správe Prečo teda porovnávame v tejto diskusii Rusko a Európsku úniu? Bol by som za to, aby sme sa viac angažovali za ľudské práva aj nad rámec hranice Európskej únie, ale zároveň ich dodržiavali aj v rámci hraníc Európskej únie. Chcel by som poukázať na to, že správa tejto správy e, správ, podstata tejto správy sa nesústredí na ľudské práva práve v Európskej únii, ale za hranicami. Viacerí kolegovia tu poukázali na to, že táto problematika spadá do ich pola pôsobnosti. Komisia nemôže členským krajinám predpisovať, aké rozhodnutia majú prijať, pokiaľ ide o legalizáciu prerušenia umelého tehotenstva, pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva a treba rešpektovať jednoducho v týchto oblastiach princíp e, subsidiarity zároveň aj svedomie jednotlivých individuí, takže ja som rád, že tieto návrhy boli stiahnuté. Ďakujem pekne, ďalší rečník. Pán Valenciano, máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Dnes popoludní hovoríme o vynikajúcej správe z môjho pohľadu. Je to správa, ktorá je veľmi dobre, objektívne vypracovaná a ide do hĺbky. Bohužiaľ však nemáme až tak veľa dobrých správ v oblasti ľudských práv. Opätovne sa e, rodia nové monštra, o ktorých sme si mysleli, že sú navždy porazené. Fanatizmus, netolerancia, rasizmus a ľudské práva sú ohrozené. To nie je fráza, to je konštatovanie. A práve preto tento parlament musí potvrdiť svoj záväzok voči ľudským právam, a vláde zákona, ktorý by mal brániť ľudské práva. Treba, aby demokratické hodnoty prevažovali v celom svete. Boj proti terorizmu a ekonomická kríza pomáhajú tomu, aby v niektorých oblastiach sveta e, ľudské práva zaostávali a my preto sa musíme zaviazať, aby sme bránili všetkých. E, ďalej, ako idú naše priority, e, ktorými, ktor, medzi ktorými je hlavnou prioritou naša bezpečnosť. My v Európskej únii nemôžeme, tak ako sa to ustalo v niektorých prípadoch, e, na jednej strane odsúdiť a na druhej strane podpisovať dohody. Nemôžeme um, mať túto dvoj, dvojtvárnosť a aby sme dali príklad iným častiam sveta, musíme E, predovšetkým ísť my sami príkladom. A kapitola, kde sa hovorí o podnikoch, o obchodoch a ľudských právach, je e, základnou kapitolou a základnou úlohou, ktorú musíme rozvíjať. Obrana ľudských práv a aby naše európske podniky v tretich krajinách skutočne mali na zreteli aj rešpektovanie ľudských práv. To je zodpovednosť Európskej únie ako, poten- ako mocnosti mocnosti lebo e, nemôžeme sa obmedziť len na naše hranice. A ešte dovolte mi, aby som e, poblahoželala pánovi Lambrinidisovi a obnoveniu jeho mandátu. De- ďakujem. A ešte by som chcel oznámiť, že vzhľadom na to, že už teraz máme oneskorenie a čakajú nás ďalšie dôležité témy v dnešnom rokovaní, chcem požiadať všetkých kolegov a aby akceptovali to, že v tejto rozprave nebudeme používať modré karty práve z dôvodu, e, ktorý, ktorú som uviedol. E, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Táto správa je skutočne komplexná správa. Venuje sa viacerým problematikám. Gratulujem e, spravodajcovi. Najnovší pokrok je relatívne pozitívny v tejto oblasti, pretože máme stále viac nástrojov, ale niekedy je to práve politická vôľa, ochota, ktorá musí byť s týmito nástrojmi spojená. V niektorých regiónoch sa nám darí, napríklad v Južnej Amerike, v iných oblastiach zasa tá, tá situácia s ľudskými právami nevyzerá dobre. Napríklad Rusko bolo viackrát spomenuté jedným z takýchto regiónov. Rusko je strategickou výzvou v súčasnosti a v tomto kontexte by som chcel poukázať na to, na návrh uznesenia, ktorý poukazuje na znepokojujúcu situáciu v Rusku a v oblasti anexovaného Krymu. Tatári sú e, pyšným národom a mali pohnutú minulosť, ale treba povedať, že Krym je ich domovom a vzťah e, obyvateľov, pôvodných obyvateľov tejto oblasti a Ruska jednoducho bola v minulosti mierová dnes sa o miery nedá hovoriť. Treba však povedať, že dochádza tu k diskriminácii v súčasnosti. Pôvodní obyvateľia nemôžu požívať svoje výsady, ak si chcú ponechať svoj ukrajinský pas z minulosti. Chceli by sme povedať, že menšiny by mali byť ochraňované. Ochrana menšín je dôležitá. Mali by sme jednoducho nezabúdať na anexiu Krymu rok potom, čo sa táto udiala. Ďakujem pekne. Pani Besera, máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať pánovi Pancerimu za spr- k správe, ktorá je skutočne vynikajúca. Podarilo sa mu tam začleniť nielen všetky organizácie občianskej spoločnosti, ale aj naše obavy. Podarilo sa mu do nej zakomponovať mimoriadne dobré úvahy, o beztrestnosti, o medzinárodnej trestnej zodpovednosti, o právach na slobodu vyjadrovania, právach žien, detí. Ja však chcem spomenúť ešte jednu vec a chcem poďakovať môjmu kolegovi, ktorý tu dnes nie je zmienku o tom, ako treba chrániť a ochrancov ľudských práv. Oni sem chodia, rozprávajú nám o svojej situácii a potom sa vrátia do svojich krajín a tam sú ohrození. Rada by som sa sústredila na to, že jeden zo 115 odstavcov tejto správy hovorí o prístupe k pitnej vode a k zdraviu ako k základným ľudským právam, ktoré sú uznané od roku 2010. To je niečo, čo sme prijali, ale neplníme to. Máme tu predsa 15 svetového obyvateľstva, ktoré nemá prístup k dôchodkom. Hovoríme o ľuďoch, ktorí nemajú právo na čistý vzduch, Kaž- e, zomierajú malé deti na hnačky, nechýbajú zdroje, chýba vôľa, veď my by sme mohli predchádzať e, cholere, e, týfusu a ďalším chorobám. E, pobyt na čerstvom e, vzduchu predsa podporuje zdravý rozvoj, ale keď ale keď chýba čerstvý vzduch, tak vlastne vtedy sa rozvíjajú choroby a rôzne násilia a preto ja podpo- podporujem všetky kampane, e, ktoré, e, e, ktoré podporujú boj za čistý vzduch. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Veržiad, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Ako každý rok aj teraz skúmame správu o ľudských právach a demokracii vo svete. Pán Panceri e, vytvoril tematickú správu, ktorá je ako istý katalóg a ja mu za ňu ďakujem. Správa obsahuje pozitívne aspekty. Európska únia nie je príkladom, práve, čoraz, práve naopak čoraz horšie sa umiestňuje. Pokiaľ ide o sociálne, ekonomické, práva a sociálnu zodpovednosť podnikov. Prečo predsa eh, neskoncovať s bestretnosťou nadnárodných spoločností? Prečo neodsúdiť katastrofálny dopad eh, tých rôznych prispôsobovacích programov? Kde sme s klauzulami demokracie, o demokracii a ľudských právach, spolupráca s tretími krajinami v oblasti imigrácie a najmä e, chartomský proces s diktátormi e, z afrického rohu? Viete, pán Panceri, že, e, že vlastne obrancovia práv nám nerobia problémy. My sa musíme zaoberať tými, ktorí nie sú tu menovaní a preto GUE NGL nebude podporovať. No, vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, vážený pán mimoriadný splnomocnec pre ľudské práva, pán Lambridinis, Nasledovná správa je dobré komplexné poukázanie na komplexnosť jednotlivých aktivít Európskej únie v tejto oblasti a je tu viacero návrhov na zlepšenie. Správa poukazuje aj na to, v ktorých oblastiach sa musíme snažiť ešte viac v rozhovoroch s diplomatmi, kolegami iných parlamentov počúvame pravidelne obdiv, ktorý ktorí jednoducho vnímajú oni z očí voči našim štandardom. Avšak počúvame aj kritiku, ktoré sa týka jednotlivých rozporov, pokiaľ ide o ľudské práva, ako napríklad e, určitej politiky vyhraňovania sa voči ostatným, ktorí sa snažia do Európy dostať. Je hambou, že sme ešte stále nenašli riešenie, akým spôsobom vybudovať legálny prístup do Európy a nemáme tu ešte stále žiadne sluby zo strany členských štátov v tom smysle, že by prijali utečencov. Táto predložená správa aj v tejto oblasti poukazuje na možné zlepšenie, avšak doposiaľ sa ešte stále nepodarilo zabezpečiť väčšinu pre podporu aby sme jednoducho zaviedli aj kontrolu ľudských práv, pokiaľ ide o jednotlivé dohody, či už obchodného charakteru alebo iné. Takisto Európska únia musí preskúmať to, čo treba urobiť, pokiaľ ide o implementáciu e, politiky pre ľudské práva, aké možnosti tu máme, pokiaľ ide pre postihnutých, e, v tom zmysle, že by sa mohli obrátiť pre pomoc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pán Korál. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Aj ja by som chcel sa poďakovať za túto predloženú správu. Ďakujem kolegovi Pancerimu, je to veľmi dôležitá práca, celé sa to veľmi časovo natiahlo, museli tu byť viaceré e, názory zohľadnené Niekedy boli tieto veľmi odlišné. Je dobré, že tu máme k dispozícii teraz takýto katalóg, možno by sme k tomu potrebovali ešte ďalšie diskusie, máme tu viaceré politické názory. Možno by sme potrebovali ešte viac. Ale ako východisko je táto správa v podstate relatívne dobrá. Žijeme v súčasnosti v takých časoch, kde európske štáty sa majú lepšie pokiaľ ide o situáciu v porovnaní s tretími štátmi. A preto je veľmi dôležité, aby sa dodržiavali práve tieto ľudské práva. Potrebujeme záväzné doložky v jednotlivých zmluvách, ktoré uzatvárame, aby sme v tejto oblasti zaznamenali pokrok. Pretože častokrát je tak, že naše uznesenia jednoducho nemajú konkrétny dopad. Ďakujem pekne. A teraz na minútu dostáva ďalší rečník. Pani Doc. Vážený pán predseda, táto správa poukazuje na viaceré, viaceré zneužívania ľudských práv, napríklad ženy alebo násilie na dievčatách, kaličenie genitálií dievčat. Ehm, ja by som chcela povedať, že musíme sa zamyslieť nad týmito porušovaniami ľudských práv bližšie. Napríklad v Severnom Írsku 26. 27. tohto mesiaca máme stretnutie, kde sa bude hovoriť o súdnom spore soči voči e, e, e, religióznej skupine, ktorá vlastne sa od, odmietla podporiť partnerstva rovnakého pohľavia. Treba povedať, že takýto právny krok je jednoducho polutovania hodný a je to porušenie ľudských práv. Treba však povedať, že pokiaľ ide o legislátorov, títo musia nájsť ako napríklad pani Lady Hale eh, sa vyjadrila, ktorá je predstaviteľka súdu v Írsku, správne riešenie tejto situácie pre tých, ktorí jednoducho zastávajú silný náboženský názor som rád, že ste, že ste sa poďakovali pani vysokej predstaviteľke, ale ja by som bol rád, aby sme sa pridali k riešeniu tejto situácie. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Gřív, nech sa páči, máte minútu 30. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pokiaľ ide o správu o ľudských právach, alebo výročnú správu. um, ako taký je tento pojem dosť komplikovaný, pretože ťažko uspokojíme obecenstvo alebo ľudí s takouto správou. Preto by som sa chcel v, tomto, v tejto chvíli poďakovať pánovi spravodajcovi. Uh, chcel by som povedať, že rok 2013 poznačil, bol poznačený viac, viacerými zmenami, predovšetkým napríklad na Ukrajine. Mali sme tu Euromajdan. Bol to rok, kedy sme videli dôležité zmeny aj po období tzv. arabskej jary. Je tu problém s tlmočením? Pýta sa pán predseda. Please continue. Okay. Thank you. Um... Nech sa páči, pokračujte. Ale zároveň je to začiatok veľmi dramatických zmien, ktoré sa týkajú Blízkeho východu, ktoré, zapri, ktoré viedli k viacerému množstvu obetí. týka sa to islamského štátu, militantskej skupiny, ktorá vlastne sa snaží E, svoju existenciu opodstatniť násilím. E, napríklad zničenie Maloli v Sýrii, dochádza tu k ničeniu kostolov a môžem uvieť viacero iných príkladov takýchto barbarských skutkov. Takisto situácia kresťanov sa stále zhoršuje naprieč celým svetom. Najbližší východ, e, Blízky východ, ako aj viaceré oblasti v Afriky, podľa odhadov každý rok zhruba milión kresťanov je prenasledovaných kvôli vierovýznaniu a viacero tisíce kresťanov príde o život. Vysoká predstaviteľka takisto poukázala na túto skutočnosť. V tejto správe vidíme takisto odvolávku na skutočnosti alebo na situácie, kde ľudské práva sú porušované. Sú to také krajiny ako Mali, Líbia, Sudán alebo Nigéria. A v neposlednom rade vidíme určité pozitívne výviny. Napríklad rok 2013 poznačil začiatok Európskeho fondu pre demokraciu a udelili sme Sacharovovú cenu, ktorá takisto e, zdôraznila význam tejto skutočnosti. Ďakujem pekne na dve slova, na, dve minúty pán Heidenholzer. Áno, pán Panceri pretože veľmi ambiciozne správu, ktorá sa sústredí predovšetkým na obsahové, e, obsahové e, kľúčové záležitosti. Poukazuje na viaceré prípady, ktoré jednoducho musia byť vyriešené. Parlament musí využiť svoj potenciál, ktorý má na to, aby jednoducho na meniacu sa situáciu zareagoval. Preto vítam aj odporúčanie tejto správy, aby sa zriadila parlamentná pracovná skupina, ktorá by sa systematicky zaoberala tým, aby sme mali konkrétny prehľad o väznených e, aktivistov v oblasti ľudských práv. Toto by mohlo prispieť k tomu, že by sme vlastne odvrátili to nebezpečie dvojitých štandardov. Odporuje to princípom, totiž princípom európskej politiky, ak sa držíme politického oportunizmu. Nemáme dobrých alebo zlých, dôležitých alebo nedôležitých aktivistov v oblasti ľudskej právy. Ľudské práva sú kategóriou sui generis. Musíme na ne stále pripomínať a to je investícia do našej vlastnej budúcnosti. Iba svet, kde bude vládnuť právny štát, individuálna sloboda a demokracia, bude svetom, ktorý bude bezpečný. Takáto politika nemôže byť nejaká povrchná, musí sa snažiť nájsť určitú vyváženosť medzi tichou eh, diplomáciou a konkrétnou priamou kritikou. Úloha mimoriadného splnomocnenca, ktorú pán Lambridini splní v plnej miere, je dôležitým krokom a musíme ju podporovať aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem. Teraz zostane slovo pán Belder na minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Správa pána Panceriho poukazuje na prenasledovanie kresťanov a to správne. A ja by som sa chcel spýtať nasledovnú otázku pani vysokej predstaviteľky ako Európskej komisie. Ide tu predovšetkým o otázku primeranosti e, vyslanca Európskej únie, pokiaľ ide o náboženskú slobodu. Ja e, viem, že táto diskusia prebehla v niektorých členských štátoch a pokiaľ ide napríklad o OCX 133, tak tam my poskytujeme alebo zabezpečujeme, zaručujeme e, náboženskú slobodu. A ja by som teraz chcel počuť zo strany komisii niečo o praktickej implementácii tohto úsmernia. Je to skutočne politická ochota a vôľa urobiť v tejto oblasti niečo viac? To je otázka zo strany parlamentu. Mohli by ste predložiť takéto informácie, správu a kedy by sme mohli takúto správu od vás očakávať? Teraz stane slovo pán Weigel na minútu, nech sa páči. Vážený pán predseda, vysoká pani predstaviteľka, dodržiavanie ľudských práv je základnou podmienkou pre naše vzťahy s krajinami, s ktorými máme zmluvné vzťahy. Avšak vyvodzujeme nejaké následky pre tie krajiny, ktoré porušujú ľudské práva, medzinárodné právo a ktoré okupujú zahraničné územie. Pred pár dňami napríklad izraelský eh, predseda vlády nás arogantne upovedomil na to, že on nepodporuje dvojštátne riešenie. My vieme, čo to znamená minister zahraničných vecí Arménska, kde dochádza k okupácii Náhorného Karabachu, v interviu, v rozhovore mojej krajine poukázal na to, že Arménia zostáva strategickým partnerom e, vo vzťahu k Rusku a že ruská, mili, vojenská základňa prezentuje určitú záruku bezpečnosti pre jeho krajinu. Napríklad vláda Maroka, takisto náš partner, čo skoro bude organizovať vysokú konferenciu v Dale na okupovanom teritóriu v západnej Sáre, kde Maroko eh, porušuje základné právo eh, obyvateľov Sahary. Pani Mogherini, chceme urobiť nejakú zmenu v našej politiky vo vzťahu k týmto krajinám? To je moja otázka. Ďakujem. Ďakujem. Teraz zostane slovo pán Terkavras. Áno, je, je pravda, vážený pán predseda, že v posledných rokoch sa situácia žien v spoločnosti e, zlepšila. Avšak Chcel by som poukázať na to, že sociálne, kultúrne a politické nerovnosti medzi mužmi a ženami ešte stále pretrvávajú. A to aj v krajinách Európskej únii a ich vzájomných vzťahoch. Chcel by som teraz citovať niektoré riadky, ktoré napísal John Stuart Mill pred 146 e, rokmi, kde poukázal na nasledovné. To, čo očakávame, v rámci dodržiavania potenciálu pre ženy, aby sa tieto mohli realizovať same, aby jednoducho mohli si vybrať svoje vlastné zamestnanie, aby mali rovnakú podporu zo strany spoločnosti ako muži, tak e, musíme jednoducho urobiť všetko preto, aby sme im takéto možnosti poskytli, pretože to bude na prospech ľudstva. A ešte stále túto situáciu sme nedosiahli. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Carver. Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, Beno Batisteli, predseda BPO, mm, vlastne mm, vystúpil proti uh, odborárom, ktorí mali tu dozo, že zorganizovali nejaké odborovské mítingy a uh, je, odmietajú sa aj uh, Eh, odmietajú sa aj eh, obvinenia z diskriminácie. No a EPO citovalo imunitu, holandská vláda zasiahla, aby predišla realizácii rozsudku. Čo je šokujúce je, že nielen EPO eh, sa stavia nad Európsky súd pre ľudské práva a komisiu, ale stáva sa akousi justičnou právomocou v oblasti patentov ako môžeme žiadať o, e, univerzálne uplatňovanie ľudských práv, keď máme takúto, takéto narušenie v rámci EÚ, v mene EÚ? Ďakujem. Eh, eh, Ďakujem pekne. Pán Šupra, jednu minútu. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, správa Pancer je demonstráciou toho, že kategorický imperatív ľudských práv je zahraničnou politikou EÚ. Žiadame naše krajiny, aby zanechali svoju diplomáciu, aby sme zanechali sledovanie vlastných záujmov v prospech presadzovania ideológie. EÚ nie je mo- mocnosťou na medzinárodnej scéne, nemá žiadne ambície dať svetu E, lekcie z morálky, kto, exportovať svoju kultúru, e, chce e, presadzovať potraty a chce potláčať civilizáciu založenú na prirodzenej rodine. LGBT a ich podpora je centrom správy pancery a extrémna lavica odsudzuje všeobecné tieto princípy ako útoky E, proti ľudským právam a e, všetci vlastne sledujeme e, záujmy USA a Číny v rámci geopolitiky. A prerušuje predseda, prerušuje. Trún minút. Ďakujem, pán Láslo Tokáš, Na minútu ďakujem, pán predsedajúci. V roku 2012 Rada dala EU strategický rámec pre práva a demokraciu, aby sme posilnili náš boj za ľudské práva. Teraz má EU špeciálneho predstaviteľa pre ľudské práva, aby zvýšil efektivitu našej práce. Teraz môžeme povedať, že máme v rukách lepšie nástroje, aby sme spoločne na svete hajili ľudské práva, no stále máme ťažkosti vyjadriť sa za ľudské právo, pretože sme rozdelení a uh, Ehm, dávame naše hodnoty v šanc. A je hambo, že taká dôležitá správa naozaj neprimerane je zneužívaná niektorými osobami v tomto parlamente, aby e, vyjadrili to vnútorné rozpoltenie v témach, ktoré spadajú do národnej kompetencie. To je nesprávne a trpí tým naša dôveryhodnosť. Ja sa vždy budem zasadzovať za to, aby sa, o, aby boli umočaní tí, ktorí nám chcú brániť e, kritizovať porušenia ľudských práv, čiže tam e, spadajú kresenia, násilie, e, predsa preušuje. Teraz následuje na jedna pominutý pán poslanec. Hovic nie. Takže predseda Hovorí, dúfam, že tu nemáte teraz modrú kartu, nie? To je faktická pripomienka. Prečo je možné, e, že je možné, že tlmočenie nie je správne, ale kolega, ktorý vystúpil pred predchádzajúcim kolegom, hovoril o gejoch, lesbičkách a o bisexuáloch ako o jede. A ja si myslím, že on musí odvolať toto tvrdenie Inak možno, že sa tlmočníci dopustili omilu, predsa o homosexuáloch sa nemôže hovoriť ako o jede spoločnosti. E, tento parlament to jednoducho nemôže dopustiť. E, to bola taká malá schovaná modrá karta. Dobre, e, to prehliadnem to. A teraz dostane slovo Richard Howard na 1,5 minúty. Ďakujem, a ďakujem pán predseda ako stále správca parlamentu pre e, spoločnosť firiem, chcel som sa zamerať na tie aspekty, e, kde by mal vysoký predstaviteľ e, žiadať implementovanie princípov v obnovenom e, akčnom pláne. Chcem poďakovať pánovi Lambrini Disovi za jeho osobnú podporu v tejto oblasti politiky. E, bola to Európa, ktorá vytvorila predstavu eh, vládnych národných plánov pre tieto eh, usmerňovacie princípy a dúfam, že pani Mogherini podporí teraz všetky členské štáty, aby svoje plány implementovali. Potom to bude teda ten peer review a eh, teda parlament žiada o globálnu previerku týchto plánov, zhodnotenie tých plánov a treba sa pozrieť aj na to, ako môžu vlastne podniky vôbec prezentovať, že dodržiavajú všetko, čo je dôležité v oblasti ľudských práv. E, potom je tu špecifická, e, špecifická povinnosť pre povinnosti e, vykazovať aj aktivity v ľudských právach, takže podporujeme implementáciu tohto rámca a vyzývam e, pani Mogherini, aby e, podporovala ten udržateľný cieľ, ktorý podporuje aj Banky Moon, aby to bolo globálne a nielen e, európska požiadavka. A dúfam, že ako podpredsednička spolupracujete s DG Spravodlivosť a aby sa zabezpečil lepší prístup spravodlivosti a potlačali sa porušovania ľudských práv zo strany firiem na celom svete je našou povinnosťou pomôcť ľuďom k dosahovaniu ľudských práv. Ďakujem pekne, pán Jurak. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, táto správa, ktorá nám ho, hovorí o dodržiavaní ľudských práv, sama porušuje ľudské práva niektorými formuláciami. Napríklad článok 165. V tomto odstavci sa hovorí na vôľu rôznych spoločenstiev, napríklad Slovákov, Chorvátov, ktorí väčšinovo sa rozhodli chrániť inštitút rodiny. A čo viac, vážený prítomný, ten bod sa dokonca snaží útočiť aj na to, že takéto referendum vôbec prebehlo. Ak sa my dnes snažíme spochybniť vôľu celého národa, ktorý v referendu chráni inštitút rodiny, ako môžeme si byť istí tým, že nebudeme útočiť na jedincov, ktorí v rámci tzv. boja proti s homofóbiou, že sa nebude útočiť aj na týchto jedincov. Polský Sejm vo svojom uznesení z júna 2006 jasne vyhlásil, že sa stotožňuje s judeokresťanským morálnym rámcom a nemôže akceptovať to, že Európska únia po, používa napríklad pojem homofóbia. Pani Ferrara, minúta. Ďakujem, pán predseda. Spravodajkyňa pre ľudské práva v Európskej únii musím vysoko hodnoť, ohodnotiť túto panceriho správu. Inštitucionálny kontext v dnešnej dobe je veľmi E, žičivý voči ľudským právam, základným ľudským právam, a to aj s ohľadom na konkrétny mandát podpredsedničky Európskej komisie, ktorá má byť garantom listiny základných práv. E, nadviažem na to, pani Mogherini, čo ste hovorili. Európska únia musí venovať veľkú pozornosť ľudským právam vo svete je potrebné, aby sme sa aj naďalej snažili presadzovať ľudské práva aj v rámci Európskej únie a preto osobne navrhnem vypracovanie vnútornej stratégie ľudských práv, ktorý bude v súlade so strategickým rámcom pre ľudské práva a demokraciu v rámci zahraničných stykov. Podľa mňa je potrebné prekonať kodanskú dilemu pretože je potrebné splniť požiadavky právneho štátu nielen pred vstupom do EÚ, ale aj pre členské štáty. Ďakujem, pán Fojk, na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľa sa hovorí o kľúčovom postavení ľudských práv v zahraničnej politiky EÚ, ale nejde iba o tretie krajiny. Mali by sme sa postarať aj o to, kde sa v členských štátoch EÚ porušujú ľudské práva, napríklad Polsko, Rumunsko, Nemohli sme, alebo, nemoh- alebo sme nechceli vedieť, že sa tam boli, že tam boli ľudia múčení a, a týraní a nie sú ešte iné štáty, kde sa také niečo deje. Ako je možné, že dnes v Rakúsku ešte 60 e, rokov po ukončení štátnej zmluvy ľudia sú trestaní odňatím svobody e, na 15 rokov za viedenie prejavu? Ako je možné, že v Nemecku 13 tisíc e, vyštrovaní ročne sa koná kvôli názorom, že viac než tisíc ľudí sedí vo väzeniach? Horst Mahler na prvom mieste, ktorý má 78 rokov a 12 rokov sedí a bude čoskoro pre, um, preložený na psychiatriu. Ako je možné, že v, per, eh, v parlamente 7 poslancov 18 mesiacov sedí vo väzbe bez toho, aby boli obvinení? Uh, Domna Kinga. Ďakujem. A pani Kinga Gál, jedna minúta. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, eh, že vidím, že ľudské práva e, sú teda centr pozornosti, že je tu aj podkapitola týkajúca sa tradičných národných menšín. Priznali sme, že ich mimoriadná situácia si vyžaduje mimoriadne riešenie, by mali rovnaké práva, ale musíme ešte stále hovoriť o najťažšej situácii ľudských práv to, je, mm, to sú kresťania na Blízkom východe, e, vrátanie žien a detí, ktoré boli týrané, zabité alebo aj zavlačené vzhľadom na svoje náboženské presvedčenie. Toto je v rozpore s učením akéhokoľvek veľkého náboženstva. Takéto počúvanie ľudských práv to sú zločiny proti ľudskosti a títo ľudia sú martýrmi 21. storočia Nemôžeme sa na to pozerať nečinne a chcem požiadať vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila, že budú nástroje na to, aby sa postupovalo proti týmto zločinom. Predsedajúci, prepašte, žiadal som všetkých kolegov od začiatku, aby vzali na vedomie, že nebudú modré karty v tejto rozprave, pretože nemáme na to čas. Pán Krista na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Túto príležitosť chcem využiť na to, aby som zablahoželať kolegovi Pancerimu v k obsahu jeho správy, ktorá je veľmi vyvážená, profesionálna. Uh, nedávno sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien a chcel by som preto hovoriť o násilí páchadom na ženách prostredníctvom uh, nutených potratov a uh, prostredníctvom nútených prác detí. Toto je jeden z, jedno z veľkých rizik v dnešnej dobe. Podľa francúzského demografického e, inštitútu tieto selektívne potraty e, zamerané na e, ženské teda plody ženského pohľavia sa e, konajú na e, Balkáne ako aj v Strednej Ázii. Je tu ne, e, teda je tu nerovnováha medzi novorodencami ženského a mužského pohľavia, ktorá sa zväčšuje, takže mali by sme sa E, zamerať na túto otázku selektívnych potratov e, ako súčasť násilia proti ženám a mali by sme mať opatrenia na boj proti tomuto javu aj v e, teda rozvojových plánoch a plánoch ľudských práv krajín. Vítam pokrok v boji proti detskej práci a nezabudeme, že je našou úlohou ako europoslancov odbúrať túto prax. Ďakujem pekne. A teraz pani Tomašič, jedna minúta. Ja môžem globálne túto správu podporiť, ale ako chorvátska poslankyňa musím reagovať na článok 165 správy, kde správodajca e, e, vyjadruje poľutovanie nad e, chorvátskym referendum z decembra 2013, kde sa hovorí o E, zakotvení a definícii manželstva v ústave. To však neohrozuje práva e, spoločenstva LGTBI. Práve naopak je e, katalizátorom ohľadne registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohľavia, ktoré bolo prijaté v roku 2014. Želanie, ktoré vyjadrila väčšina Chorvátov, aby manželstvo zostalo E, spojením žena a muži nie je vyjadrením homofóbie alebo diskriminácie, ako to e, kvalifikuje článok 165. E, my chceme iba chrániť tradičné hodnoty, ktoré podporujú homogenitu našej spoločnosti. Ďakujem. A teraz zostane slovo Tarabella. Baj. Sme hlasovali o správe pána Tarabelu, belgického e, socialistu, ktorému pani Legrip z UMP včera zablahoželala. Zajtra budeme hlasovať o správe ďalšieho socialistu Panceriho, ktorému e, správu takisto odhlasujú. Ja som hlasoval proti správe Tarabela a budem zajtra hlasovať proti správe Panceri, pretože obe presadzujú nebezpečnú ideológiu, rodovú ideológiu a E, požiadavky ultra menšiny. Správa Panceri potvrdzuje, že Európska únia e, dáva lekcie z ľudských práv celej planéte a zároveň popiera elementárne demokratické práva a nerešpektuje ani suverenitu národov, ani voľu národov. A tak článok 165 odsudzuje chorvátsky národ za to, že zakotvil v ústave manželstvo muž-žena a možno, že vás to škandalizuje, ale výsledky chorvátskeho referenda boli rešpektované. Áno, to je demokracia. O chvíľu si pripomenieme 10. výročie odmietnutia Lisabonskej zmluvy Holandianmi a Francúzmi ako vyjadrenie demokracie. Minút. E, v Európskom parlamente si pripomíname 50. 6, 56. výročie tibetského povstania. Včera sme videli tibetské vlajky na viacerých budovách v Európskej únii, kde sa snaží zasovať predovšetkým za ľudské práva, základné slobody a týmto manifestovali odpor proti potlačeniu ľudských práv. A Došlo tu aj k obetiam. Takisto sú tu stovky, ktoré Tibetanov, ktorí sú ešte stále po vezení. Tibetská skupina sa zasadzuje, zasadzuje o napravenie tejto situácii a jediný trestný čin alebo jediný poklesok tejto skupiny, že sa zasadzujú Tibetania za svoje vlastné práva. Snažia sa podporiť svoju tradíciu, spiritualitu. A preto aj my naďalej musíme pracovať ďalej, aby jednoducho ponižovanie tibetského národa konečne skončilo. Ďakujem. Ďalší rečník, Rodríguez. Chcela by som poblahoželať pani komisárke za e, to, že Európska únia presadzuje v celom svete rešpekt demokracie, ľudských práv a základných práv, ako aj rešpekt ľudskej dôstojnosti. Zahraničná politika Európskej únie sa musí riadiť princípmi, alebo by to aspoň mala robiť. Často obchodná politika EÚ dáva prednosť istým autoritárnym e, režimom, ktoré každý deň e, porušujú ľudské práva. Najmä e, musíme bojovať proti tomu, keď ľudské bytosti sú používané ako zbranie. Ženy sú tým najslabším ohnívkom v oblasti ľudských práv a ich ochrany. Ženy majú právo byť chránené a my máme povinnosť chrániť. Tlak by mal byť Európskej únie by mal byť oveľa väčší na krajiny, ktoré opakovane nerešpektujú tie najzákladnejšie ľudské práva. A musíme garantovať, že všetci tí, ktorí chcú vstúpiť do Európy, E, tak sa musia zamerať na otázky spojené s emigráciou mužov, žien, detí. Je potrebné e, viac investovať do ochrany týchto ľudí, aby sme nevideli neustále úmrtia e, v Stredozemnom mori. A lebo, lebo práve toto sú tie európske hodnoty, ktoré musíme chrániť. Domnul Sinadinos, un minút. Ďalší rečník, pán Sinadinos. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Hovoríme, že demokratické systémy sa vyznačujú tým, že dodržiavajú ľudské práva a majú nezávislú justíciu. Avšak jeden člen takejto organizácie je priamo takýmto základným princípom z politického kalkulu tak táto organizácia sa keby zdráhala reagovať. Tu v parlamente sme jednoducho preukázali, že vtedajšia vláda a vtedajší predseda vlády Samaras spolupracoval s greckou justíciou na to, aby predstav- hlavného šéfa Zlatého úsvitu dostal do väzenia. Poukázali sme na to, že takýto postup, pokiaľ ide o zatvorenie tejto osoby, bol nelegálny. Ešte stále aj v rámci tejto diskusie hovoríme o podpore ľudských práv, pokiaľ i o transparentnosť, ale dúfam teda, že skôr či neskôr sa tu vzbudí záujem aj na to, aby sa skutočne dostal e, právny štát a sloboda aj do Grécka. Ja by som sa chcel poďakovať pani Mogherini v tom zmysle, že mali by ste povedať vašim priateľom z kopie, rečník bol prerušený, teraz ten slovo pán Štýr, nech sa páči. vážení kolegovia, vo výročnej správe sa hovorí, že toto je dôležitý nástroj. My sa musíme sústrediť na situáciu ohľadne toho, čo sa deje mimo Európskej únie a ja dúfam, že e, v členských štátoch toto bude, to, to, toto meno bude zrušené, pretože tu na to tak nie je. A rovnako si musíme položiť otázku na ohľadne práva na život. Veľmi často si sa pýtame, ako vnímame túto filozofiu. Život sa začína e, dávno pred narodením. To je dokázané a my musíme dokázať, aby sa tieto veci v členských štátoch vyriešili. My musíme prijať rovnaké postoje, aj pokiaľ ide o tretie krajiny. E, krajiny, Ľudské práva sú univerzálne, ale právo na život e, medzi a všetci by mali mať právo na život od počatia do smrti. Politik, lahostajnosť e, e, voči beztrestnosti, porušovania ľudských práv, to sú skutočne, e, skutočne údery Európskej únie. Pozrieme sa na situáciu medzi EÚ a tretími krajinami, najmä tým, ktorým poskytujeme rozvojovú pomoc. Mali by sme sa pozrieť, kto je v ich väzeniach. Mnohé vlády E, o ktorých hovoríme, že máme s nimi špeciálne vzťahy, e, zatýkajú a väznia politikov, novinárov, instrumentalizujú súdne orgány, aby kradli. E, ochrana ľudských práv, ktorá sa sústreďuje na bilaterálny dialog, neumožňuje diskusiu na všetkých úrovniach. Preto je dôležité, aby sme urobili všetko, aby sme nezlyhali Rada Európskej únie, parlament a komisia musia investovať do stratégií, aby pomáhali skutočným aktivistom za ľudské práva, aby sme podporili stabilitu a bezpečnosť krajina, s ktorým máme vzťahy. Pozrime si na takú krajinu, ako je Etiópia, e, s ktorou máme vzťahy v rámci AKT, Africkej únie a tak ďalej. Mali by sme vyvíjať proaktívnu politiku, aby sme skutočne e, E, sa dožadovali oslobodenia, oslobodenia všetkých väzňov svedomia. Gratulujem Švedsku za to, že prerušilo dodávky materiálu do Saudskej Arábie práve kvôli ľudským právam. Ľud- e, my sme v oblasti ľudských právach pracovali veľmi dobre, ale táto situácia je veľmi e, prerušuje rečnická. Často v krajinách, ktoré, s ktorými máme vzťahy, E, si zamieňajú aktivistov za ľudské práva s teroristami. Ďakujem, hovorili ste príliš dlho, hovorili ste viac ako minútu a pol, konkrétne vyše dve minúty, takže apelujem na všetkých, aby sa jednoducho držali toho časového priestoru, ktorý majú k dispozícii pán Štetina. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, veľký ruský humanista a ochranca ľudských práv Senger Kovaliov bol svojho času navrhovaný na Nobelovú cenu mieru. Počas prvej čečenskej vojny, keď ruská armáda vraždila civilistov v Čečensku, Kovaliov povedal, porušovanie ľudských práv nemôže byť vnútornou záležitosťou žiadneho štátu. Takže že Nobelovú cenu nedostal, signalizovala začiatok pozvolného narastania zahostajnosti politikov, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv v poslednej dobe. Ochrana ľudských práv predpokladá vnútorný zmysel pre spravodlnosť, taký, aký bol vlastný aj pánovi Kovaliovovi. Nie pochyb, že Imperatív chrániť slabších sa vytráca. Obchodné záujmy krajín Európskej únie sú nadradené aj ľudským právam. Správa o ľudských právach, o ktorej hovoríme, Kovalevovú myšlienku podporuje. Porušovanie ľudských práv nemôže byť vnútornou záležitosťou žiadneho štátu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Ďalšie. Ďakujem, pani predsednička. Správa o stave ľudských práv vo svete, o ktorej teraz diskutujeme, zdôrazňuje význam tejto témy pre EÚ. Rešpektovanie ľudských práv je jedným z našich e, akýchsi vlajkových lodí a musí e, v našej zahraničnej politike zaujímať dôležité miesto, najmä teraz, keď si kladieme otázky o princípoch medzinárodného poriadky a objavujú sa alternatívne modely politickej organizácie v tomto komplexnom svete nechybajú problémy ani krízy. A to poukazuje, e, na to poukazujú aj naši susedia. Ako už hovorila naša vysoká predstaviteľka, aj na východe, aj na juhu máme e, problémy. A my by sme chceli, aby v súlade s článkom 8 zmluv e, tento susedský priestor si cenil naše hodnoty, medzi ktoré patria rešpektovanie ľudských práv. Susedská politika si vyžaduje strednodobé záväzky, aj dlhodobé záväzky, ale nemôžeme zabúdať ani na naše hodnoty. A na záver, vážená pani predsednička, treba povedať, že zahraničná činnosť musí presadzovať ľudské práva. Pripomeniem staré heslo začiatku z tohto storočia, že E, presadzovanie ľudských práv e, musí byť naším heslom. Ďakujem. Prerušený rečník. Ďakujem pekne, pán Hanzel. Ďakujem, pani predsednička. E, takisto zdravím pani vysokú predstaviteľku. Pokiaľ ide o túto tému, ja by som rád zdôraznil dva body. Prvý bod E, sa týka otázky prechodu k demokracii. Tam si myslím, že Európska únia môže skutočne zohrávať unikátnu úlohu, veľmi dôležitú úlohu a môže podporovať krajiny, ktoré majú tieto demokratické ambície. A e, spolu so silami týchto krajín je možné pripraviť takýto prechod. Máme veľmi dobré príklady na juhu Európy, napríklad Grécko, Španielsko, na východe Európy, ako e, bolo možné E, zrealizovať demokratický prechod úspešným spôsobom a e, zlepšiť ochranu ľudských práv. Toto je prvá poznámka. A druhá poznámka je veľmi stručná. Chcel by som iba povedať, že musíme e, skutočne vnímať obranu ľudských práv nie ako e, imperatív tejto chvíle, ale ako progresívnu vec, ako pokračujú v tejto oblasti jednotlivé krajiny. Niekedy sme v istom období veľmi nároční a práve tým e, prerušíme tieto procesy, ktoré s časom by určite priniesli ovocie a dosiahli by akceptovateľnú úroveň. Ďakujem pani Komodinika Akia. Jedna minúta. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Táto správa rieši rôzne témy ľudských práv, e, najmä na oblasti, kde je potrebné viac konať zo strany EÚ. Ja by som privítala silnejší rámec na vykonávanie týchto aktivít. Rámec so zameraním na efektívne konanie na podporu tretich krajín v procese demokratizácie aby tie aktivity boli nielen opomenované ako priority, ale aby mali skutočné merateľné ciele. EÚ e musí byť vnímaná ako konzistentný zastanca a dodrža- e, teda subjekt, ktorý dodržiava tieto práva. V súvislosti so špecifickou témou potlačanie e, slobody médií a prejavu slúži iba tým, ktorým ide o moc na úkor, na úkor najlepšieho záujmu ich ľudu a krajiny. A teda ohrozujú to, ohrozuje to stabilitu a vedie ku kríze. E,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 Máme tu kľúčové prvky, z ktorých sa majú odviať všetky aktivity e, Európskej únie. Ochrana ľudských práv by mala byť e, najvyššou prioritou na programe akejkoľvek, akéhokoľvek členského štátu EÚ. Nielen terorizmus naberá na sile, ale mnohé iné e, alarmujúce javy sa z roka na rok zosilňujú. Nedávne teroristické útoky v krajinách EÚ viedli k ľudským obetiam, e, potom je tu častá hrozba islamského štátu, najmä v, is- islamskom, v arabskom štáte a potom komplikovaná situácia na Ukrajine. To je len niekoľko prípadov hrozieb proti e, bezpečnosti občanov. Ľudské práva by mali byť dôležitou súčasťou e, zahraničnej činnosti EÚ a malo by to byť skutočným prvkom identity v bilaterálnych vzťahoch. Ďakujem pekne. Mm. Ďakujem. Pán Kukan. You, and... Ďakujem pekne, pani predsednička. Rok 2013 bol veľkou výzvou a my sme reagovali na porušovania ľudských práv. A chcel by som zopakovať, že sa musíme držať našich hodnôt, našich princípov a to znamená, že ľudské práva musia byť stredobodom našich vzťahov aj s tretimi krajinami. Naša politika musí byť viditeľná, koherentná a účinná. Musíme sa sústrediť predovšetkým na prístupové regióny a najbližšie susedské krajiny a preto musíme podporovať demokratický rozvoj, právny štát, ako aj férové a transparentné voľby. To sú kľúčové predpoklady na to, aby demokracia mohla fungovať, ktorá bude dodržiavať ľudské práva a nemôžeme kompromis, robiť kompromisy v tejto oblasti. Musíme trvať na to, aby sa dodržiavali v rámci našho procesu rozširovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Plenkovič. Vážená pani Mogherini, vážená pani predsednička, dámy a páni, pán Panceri. Bolo pre mňa naozaj veľkou radosťou počúvať túto výročnú správu o ľudských E, práva a stave demokracie vo svete. Ja si myslím, že by bolo dobré, keby táto správa bola e, na budúci rok odhlasovaná a aby sa takisto týkala aj krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Preto by bolo dobre, e, keby články 165 a 162 neboli teraz odhlasované, pretože Vzhľadom na to, že sa teraz nachádzajú v správe, bolo by dobre, keby sa o nich nehlasovalo. Hovorím to za chorvátskych občanov. Myslím si, že je dôležité, aby táto diskusia prebiehala v duchu spolupráce, ktorá by bola spojená eh, s touto správou aj s predchádzajúcou rozprávou pretože my chceme tu zdôrazniť, že ľudské práva sú našou prioritou číslo jedna a práve preto by som si želal, aby sme privítali to, že pán Panceri povedal, že aj šéfovia delegácií musia rešpektovať ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kľun, na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Na úvod by som chcela povedať, že ak e, tu niekto použil e, v snemovni na Margo komunity LGBTI e, slovo jed, tak by sme sa mali o to odnešancovať a on sa o tom mal odnešancovať. E, treba to riešiť, pani predsedajúca. Ja by som tiež chcela privítať mimoriadnu pozornosť, ktorú táto správa dáva dvom témam a síce slobode vierovýznania a slobode prejavu a násiliu e, proti ženám a mladým dievčatám. Je tu najmä veľký dôraz na nutené detské práce, chudobu detí a podvýživu. Počujeme strašné historky o E, a príbehy o znásilňovaní a týraní najmä mladých žien a najlepšia politika, ktorú môžeme urobiť, je podporiť ich e, a pomôcť im aj vo vzdelávaní a vzdelávaní sveta. E, toto tu zaznelo viackrát snemovní. Správa spomína dôležité zakomponovanie otázky ľudských práv do všetkých aktivít, do všetkých politik EÚ a ľudské práva musia byť v centre našich vzťahov s tretimi krajinami musíme viac než len rozprávať, musíme podporiť ľudí v ich slobode vyrovizania, prejavu a e, myslenia. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k spontánnej rozprave. A máme 13 prihlásených rečníkov v rámci spontánnej rozpravy. Šugo Čaba dostáva ako prvý slovo v mene EPP. Ďakujem veľmi pekne. V správe sa právom poukazuje na e, slobodu zhromažďovania sa a vyjadrovania sa slobodného a apeluje sa tu na členské štáty, aby sa tieto práva neobmedzovali. Ak sa obmedzujú, aby sa proti tomu vyjadrili. Chcel by som vás informovať, že napríklad v Rumunsku bolo zakázané zhromaždenie mierové iba preto, že politické inštitúcie nesúhlasili so zameraním tohto mierového zhromaždenia. Takže toto ehm, zhromaždenie by sa bolo dialo v etnicky zmiešanom etnicky zmiešanej časti mesta a obmedzenie takéhoto práva na zhromažďovanie je klasickou praxou nedemokratických režimov a bolo by preto dobré, ak by sa to dodržiavalo aj v takých krajinách ako je Rumunsko. Problémy menšín sa musia dodržiavať pretože situácia potom vyzerá tak, že sa jednoducho limitujú menšiny a nemajú možnosť zhromaždiť sa. Ak sa to deje ešte na teritórii, na území Európskej únie, tak to podkopáva dôveryhodnosť Európskej únie, predovšetkým vtedy, keď mm, kritizujeme túto situáciu zlu v tretich štátoch. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Dolík. Uh, thank you very much. Uh, yes. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem spravodajcovi pánovi eh, Panceriemu za vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o správu k ľudským právam. Ja oceňujem to, že chce dosiahnuť rovné práva pre ženy, dieťa, deti a takisto aj etnické, rasové menšiny, teda rovnaké práva pre menšiny vo všeobecnosti menšiny sú súčasťou spoločnosti, ktoré sú diskriminované po väčšine krajín sveta a zaslúžia si väčšiu ochranu zo strany vlád. Európska únia musí e, byť v čele, pokiaľ ide o ochranu práv týchto menšín a vlády môžu zohrať skutočne kľúčovú úlohu napríklad v oblasti vzdelávania, pokiaľ je dodržiavanie slobod. Potrebujeme konformnosť, pokiaľ ide o práva v rámci hraníc Európskej únie, aby ľudia jednoducho nemuseli sa presťať do iného štátu. Ja považujem túto správu za strategickú, pokiaľ ide o to, ako Európska únia má vzťahy s, s tretími krajinami. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pán Dombolský. Vážená pani Mogherini, pán Panceri, drahí kolegovia, kolega Džambasky skutočne odviedol dôležitú prácu, ale v skupine ECR e máme celú sériu komentárov. My nesúhlasíme s témou, pokiaľ ide o právo na politiku ohľadne utečencov. Nazdávame sa, že správa je veľmi kritická voči niektorým členským štátom. E, Chorvátsko, Slovensko a Litva sú kritizované za svoju rodinnú politiku. My si myslíme, že každá členská krajina má právo rozhodnúť tieto otázky v súlade so svojimi tradíciami na základe referent a ich výsledkov. Myslíme si, že musíme myslieť na obete islamského štátu a štáty, ktoré podporujú islamský štát ako Turecko. Ďakujem. A pani Bilbao, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem za veľkorysosť. Európa chce byť naďalej referenciou v oblasti ľudských práv vo svete. aby sme to dosiahli, musíme hovoriť jednotným hlasom a musíme byť rozhodnejší v konfliktoch musíme bojovať za najslabších a musíme upozorňovať aj e, vplyvné štáty ako Izrael, USA alebo Čínu. E, napríklad by sme sa mali zaoberať takými záležitosťami, ako, ako je Palestína alebo západná Sahara a Samozrejme, mali by sme podporovať systém včasnej výstrahy, aby sme boli chránení proti E, proti porušovaniu ľudských práv, ku ktorému dochádza v rôznych členských štátoch. V rámci boja proti e, terorizmu sa okliešťujú ľudské práva. Tu v Európe musíme podporovať všetky obete vrátane tých, ktoré v Španielsku e, umierajú e, zastrelení alebo, alebo aj e, rano porane nožom. Ďakujem. Pán Kisegonos, nech sa páči. Je to zvláštne, zaoberáme sa situáciou ľudských práv a demokracie v tretich štátoch a vôbec nevidíme, aké problémy máme e, v EÚ. V mene hospodárskej stability sa demokracia ignoruje, je obetovaná. Vidíme, že národné parlamenty sú veľmi obmedzené v ich právomociach, ale aj základné práva, sociálne práva sú porušované týmito sociálnymi úsporami. Čiže ak chceme hovoriť o ľudských právach, tak by som naozaj odporúčal, aby sme sa nepozerali iba na situáciu v tretich krajinách, ale aby sme sa konečne postarali aj o to, ako e, je na tom Európska únia. A myslím si, že Európska únia by sa mala pridružiť k Európskemu dohovoru o ľudských právach, potrebujeme neustalú kontrolu zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva a až potom môžeme skonštatovať, že opatrenia, ktoré sú momentálne žiadané, e, e, prinesú veľké prekvapenia. Ďakujem pekne. Pán Šoltes. Gospa predsednica, hvala za e, besedo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Téma, o ktorej diskutujeme, je veľmi komplexná. Ale Rád by som sa vyjadril k niečomu, čo zatiaľ nezaznelo v tejto rozprave. V tejto správe sa spomína spomínajú antiteroristické aktivity. Avšak zdá sa mi, že keď bojujeme proti terorizmu, tak niekedy akoby sme pristiehavali aj ľudské práva, najmä opatreniami, ktoré sú zamerané na zber osobných údajov. A toto by mohlo viesť k porušeniam ľudských práv. Preto by som nechcel prijať e, niečo ako je obdoba Patriot Act USA tu v Európe. Chcel by som sa vyhnúť takémuto nejakému e, štátu, kde nás Veľký brat sleduje. A myslím si, že to je v súlade s odporúčaním Rady Európy, že by sme mali užšie spolupracovať na príprave dlhodobej stratégie v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Posledný rečník, pán Gastrádo. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Všetci sa veľmi snažili dobre e, vypracovať túto správu. Je tu množstvo informácií a rád by som sa dotkol niektorých eh, bodov, napríklad e, 65-66, eh, ktoré sú mi veľmi srdcu blízke. V prvom bode sa hovorí, že v novom úsledení eh, ASP bude aj rímsky štatút eh, prevzatý a Určite by sme tak chceli posúvať, pretože proti niektorým krajinám, ako napríklad Pakistan, to musíme vedieť presadzovať. No potom ratifikácia zmien z Kampaly. Ja som bol jediný uh, Talian, ktorý sa týmto zákonom e, zaoberal a preto dúfam, že sa to naozaj urobí a dúfam, že všetci kolegovia, ktorí sú tu v parlamente spolu s vysokou predstaviteľkou, sa budú zasadzovať v tejto bitke. A na záver by som chcel ešte poukázať na 77. arménska genocída. Ide o to, aby sa uzavrel mier medzi dvomi komunitami, aby skutočne všetky e, komunity mohli si určovať svoju budúcnosť. Ďakujem pekne. Takže veľmi podrobne sme sa e, e, rozprávali o tejto téme a dávam slovo pani Mogherini. Ďakujem pani predsedajúca, budem stručná. Rozprava bola e, plná veľmi bohatých pripomienok a návrhov. Zaznamenala som si to a ubezpečujem vás, že z toho budeme ťažiť v tejto kľúčovej fáze našej prípravy politiky ľudských práv a demokracie na nadchádzajúcich 5 rokov. Len niekoľko z toho, čo ste tu mnohí spomínali, by som ešte nadniesla. Myslím, že to nie je niečo, čo som ja obsiahla vo svojom úvodnom vystúpení a sama e, tomu prikladám veľký význam. To je úloha žien v spoločnosti aj vo vedúcich úli, funkciách a potom je to otázka násilia. Myslím, že sú to nejak dve strany tej istej mince a mohli by sme o tom hodiny do podrobne diskutovať, ale chcela by som povedať, že zdieľam to, čo ste, poukaz, to, čo ste spomínali, že boj proti násiliu páchanom na ženách nie je len otázka zmeny legislatívy, je to aj zmena e, kultúry, vychádzajúc zo vzdelávania nielen dievčat, ale najmä chlapcov v našich vlastných rodinách a školách. A je to téma nie len v našej zahraničnej politike, ale aj vo vnútornej. No, chcela som sa podeliť o tú skutočnosť, že ja som sa rozhodla venovať našu prácu 8. marca afgánskym ženám, najmä ženám v Afganistane, ktoré sa snažia získať skúsenosti vo vedúcich úlohách, či už v politike, v inštitúciách, v policii, alebo v justičnom systéme, v médiách. Myslím, že ich musíme intenzívne podporiť. Máme na to program podpory zo strany EÚ, aby sme tento kanál mohli uh, ehm, udržať otvorený a podporiť ich v tejto ťažkej úlohe. A chcem sa s vami podeliť aj o to, že 9. marca, pondelok, som bola v New Yorku, stretla som sa e, s e, tajomničkou e, v spoločnosti 8. marca a teda hovorili sme o možných spoločných krokoch a takisto spolu s našim mimoriadným predstaviteľom som sa zúčastnila na konferencii CSV súvisiacej s Pekingom 2020 naozaj chcem vyzvihnúť cenné, eh, cennú prácu, ktorá tu bola odvedená. A môžem z tohto si zobrať dva konkrétne záväzky. Jednak zabezpečiť, aby sme koordinovali externú a internú prácu vo oblasti ľudských práv vo všetkých našich politikách. Po druhé, aby sme sa pokúsili zapracovať to do všetkých sektorov našich, našej politiky, najmä keď budeme pracovať s tretimi krajinami e, vo svete. A potom je tu ešte záväzok, že budeme spolupracovať medzi inštitúciami, teda rada, e, komisia, parlament. A chcem poďakovať vám všetkým za vystúpenia v rozprave. Ďakujem tieňovým spravodajcom a spravodajcovi Antoniovi Pancerimu za vynikajúcu správu, ktorá bude základom našej budúcej práce tomto kritickom období, takže spolu so Stavrosom Lambrinidisom sa, na tom budeme za, sa tým budeme zaoberať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. A Rada by som dala slovo aj pánovi Pancerimu ako spravedcovi na dve minúty. Ďakujem pekne, všetkým ďakujem za túto rozpravu a musím aj zložiť kompliment k predlženiu mandátu a ďakujem aj vám, pani vysoká predstaviteľka, naozaj ste pochopili, o čo ide a čo je teraz potrebné. Bola to skutočne dôležitá rozprava a boli tu aj rôzne citlivé miesta, ktoré tu zazneli. Mm, boli to veci, s ktorými nesúhlasím. E, v preambule Charty základných práv sa píše, že Európska únia do centra svojej činnosti stavia človeka. A keď hovoríme o osobe, tak je to naozaj osoba ako taká, je to človek a nie je to niečo abstraktné. Nehovoríme o e, subjekte alebo individu, hovoríme o osobe, o človeku a hovoríme o nedotknutelnosti človeka a osoby. E, to som chcel jasne e, povedať, pretože predsa len som tu počul nejednú vetu, ktorú považujem za hanebnú a nedôstojnú a to, čo tu zaznelo proti LGBTI, to je tiež hamba. Aj oni majú svoje práva. Ale neprekvapuje ma to, že niektoré osoby sú proti tejto správe. A teraz by som sa obrátil na GUE, na pani Veržia napríklad. Musíte sa trošku zamyslieť, hovoríte, že sa chcete zdržať hlasovania pri tejto správe, ale zamyslíte sa ešte raz. Myslím, že takúto obskúrnu taktiku by sme nemali uplatňovať. Naozaj si myslím, že táto správa sa stretne s veľkou podporou Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem za tieto informácie a týmto sme uzavreli rozpravu prejdeme k ďalšiemu bodu, k ďalšej téme. To je tiež dôležitá téma a aj ťažká téma zároveň. A ide o bezpečnostnú politiku a síce nestabilnú situáciu v Líbii a dôsledky. Takže